diskusia vo štvrtok popoludní sú vždy komplikované a živé, ale ja vám želám pekný víkend a teším sa na ďalšiu príležitosť porozprávať.